Vážení kolegovia, kolegyne, vážení kolegovia, rád by som otvoril rokovanie našich dvoch výborov, skôr ako teda prejdeme ešte k programu rokovania. Rád by som pripomenul všetkým, že včera v Stredomorí došlo k nečakanej a veľkej tragédii, nedaleko od pobrežia Líbie. Je, je už teraz jasné, že má stred, Stredozemné more ďalších 700 obetí. Obetí, ktoré sa snažili utiecť pred zúfalstvom, beznádejou a vojnou z afrického kontinentu a smerovali do Európy a možno by bolo dobré, keby sme prejavili našu sústrasť s rodinami týchto obetí a vyjadrili aj naše sympatie k tým, ktorí padli počas eh, púte do Európy. Ďakujem. Nous ne pourrons nous en tenir à une Nestačí naozaj len, aby sme držali minúty tichá. Zdá sa, že neustále pribúdajú ďalšie, ďalšie obete. Dokonca aj práve v týchto chvíľach stroskotala ďalšia loď v Stredozemnom mori a ešte nemáme správy o obetiach tak či onak, som presvedčený, že Európska únia sa musí voči tejto téme postaviť. Musíme sa zodpovedne vysporiadať s témou migrácie a znamená to, že naše vlády a Európska únia spoločne budú musieť e, vstúpiť do jednoznačnejších záväzkov a e, budú e, prenášať tieto svoje záväzky a tieto svoje rozhodnutia aj do rozpočtových rozhodnutí a rozpočtových rozpočtové distribúcie. Pani Matias, Vážený pán predseda, v kontexte tejto minúty ticha, ktorú sme práve držali a ktorá je výsledkom tejto tragédie v Stredozemnom mori, len pripomínam, že je to tretíkrát tento týždeň, čiže už viac ako tisíc ľudí zomrelo tento týždeň a paralelne ako sme začínali hlasovať, tak paralelne s týmto vlastne na námestí Luxemburg stoja neziskové organizácie, ktoré protestujú a ktoré žiadajú, aby sa európsky poslanci pridali k ním v solidarite a v spomienke za ľudí, ktorí zomreli. A ja by som chcel navrhnúť, že možno by sme mohli výjsť von a prejaviť našu solidaritu na 10 minút s nimi a potom sa môžeme vrátiť k hlasovaniu. Madame, je crois que Vážená pani kolegyňa, máme naozaj e, náročný program. Vyjadrili sme našu solidaritu tým, že sme držali minútu ticha. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme závažnosť tejto situácie a asi to najlepšie, čo môžeme spraviť ako poslanci Európskeho parlamentu, je vyjadriť naše obavy a preniesť naše názory alebo naše postoje do konkrétneho hlasovania a zároveň dokážeme môže v budúcnosti, alebo budeme sa snažiť, aby sme v budúcnosti vyčlenili väčšie objemy prostriedkov k tejto téme, pretože Európa ešte stále nechápe závažnosť a absolútny rozmer tejto tragédie. Bez pochyby to musí byť naša priorita pre celú Európu a znamená to, že potrebujeme viac politickej integrácie v tomto smere. Takže ak súhlasíte, pôjdem už teraz k programu, ako máme navrhnutý a chcem sa spýtať, či môžeme schváliť navrhované znenie programu, či máme, nemáme nejaké námietky. A chcem sa iba uistiť, či zápisnica zo schôdze 27. marca nevytvára žiadne námietky a má znenie, ktoré dokážeme schváliť. Zdá sa, že tam nie je problém, tak v tom prípade má slovo teraz Roberto Gualtieri, pretože on bude predsedať hlasovaniu. Chápete, že keď došlo k rozdeleniu práce, ja mám na starosti otváranie, zatváranie stretnutia, Roberto potom tú technickú časť. Ďakujem veľmi pekne, Žán. Myslím si, že môžeme prejsť rovno k hlasovaniu a preto by som vás rád poprosil, aby sme si otestovali zariadenie a otváram teda hlasovanie pre test. Čiže testovacie hlasovanie, hlasovanie otvorené. still a consistent number of colleagues which should put their voting card. Ešte nás stále chýba istý počet kolegov, ktorí neumiestnili svoje hlasovacie kartičky do zariadení. Pán Fernández, moja hlasovacia kartička je už na ceste sem. OK. We can close. Ukončujem hlasovanie can immediately pass to the vote. Môžeme prejsť eh, bezprostredne k hlasovaniu. Predkladám na schválenie kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Návrh je schválený. Kompromis B. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis D. Kto je za? Zdržali sa? Schválené. Kompromis E. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis F Máme rozdelené hlasovanie, budeme hlasovať v troch častiach. Hlasujeme o prvej časti kompromisného návrhu F, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Tretia časť kompromisu F, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 672. Kto je za? Máte, to je strana 14 hlasovacieho zoznamu. Dám vám čas, aby ste sa zorientovali. Budú tu ešte niektoré ďalšie doplnenia oproti hlasovaciemu zoznamu, pretože sme dostali ešte eh, požiadavky na poslednú chvíľu na rozdielne hlasovanie, takže sledujte prosím, čo hovorím, strana 14, pozmenujúci návrh 672, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. A teraz ideme k pozmenujúcemu návrhu 739 na strane 15. Kto je za? To je ďalšia strana. Kto je za? Pozmenujúci návrh 739. Kto je za? Toto je proti. Zdržali sa. Schválené. Dobre, môžeme teraz prejsť na kompromisný návrh G. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis H. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis I. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis J. Za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis K za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 879, kont M. To je strana 29. Kto je za? Nebudem radšej hovoriť strany, lebo máte odlišné stránkovanie, takže 879 lomeno kont 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis L. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis M. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis N. V dvoch častiach. Prvá časť. Za. Proti zdržali sa. Schválené, druhá časť, za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis O s ústnym pozmeňujúcim návrhom zo strany ALDE predkladám na hlasovanie ústny, pozmeňujúci, teda ústny návrh na pozmenenie, kto je za, proti, Dávam hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Nehlasujeme o kompromisu, ale len o ústnom pozmeňujúcom návrhu zo strany ALDE. Kto je za? Proti. Zdržali sa. <clears throat> Zamietnuté. Dobre, a teraz predkladám na hlasovanie celý kompromis O bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Nie. To nie je v dvoch častiach. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. A teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 1019. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 1033 v dvoch častiach. Prvá časť pozmenujúceho návrhu 1033. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre. Teraz ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Regi 20. Poznámky bez mikrofónu. Pozmeňujúci návrh 1033, tam neboli dve časti, nechápem, o čom sme hlasovali. Secretariat received a Sekretariat dostal žiadosť, aby toto hlasovanie bol rozdelené na dve časti zo strany vašej skupiny, ak sa nemýlim. Takže tak či onak, to bolo jednoznačne zamietnuté, pretože tí, ktorí boli proti, boli vo väčšine a bolo ich viac, aj keby ste boli bývali hlasovali. Takže Regi 28. Regi 28. <clears throat> Kto je za? proti, zdržali sa schválené. Kompromis P za, pardon, pardon, P v dvoch častiach. Prvá časť kompromisu P, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť P za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis Q za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis S za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis T za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis U za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis B v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis návrh dvojité V, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis X za, proti, zdržali sa <clears throat> schválené. Kompromis Y za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis Z za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AA za, proti, zdržali sa schválené schválené. Kompromis A, B, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis A, C, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis A, D, za, proti, zdržali sa, a schválené. Kompromis A, E, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AF za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AG za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis. Ideme teraz k článku 20. Tu nebudú kompromisy. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 1466 Čiže pozmeňujúci návrh 1, 4, 6, 6. Mám tu indikáciu od sekretariátu, že máme hlasovať takýmto spôsobom. Takže článok 20 a tam budeme hlasovať po jednotlivých článkoch, po jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. Takže 1, 4, 6, 6. Mám tu veľmi silné pohľady zo strany sekretariátu, ale predpokladám všetko sú to minusky. them with a minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have a block vote on all the amendments. Budeme mať e, blokové hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. E, k článku 20 spravodajci sú proti, takže kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis AH. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AI. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis J za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A, K, A, A, J za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej AK za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AL za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A M za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A N za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A. O. za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A. P. za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A, P, bis, za, proti, zdržali sa schválené. A teraz ideme kompromis A, P, ter, za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AP quarter za proti zdržali sa, schválené. Kompromis AQ za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AR za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AS za, kompromis AS za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AS bis s ústnym pozmenujúcim návrhom. Budeme najprv hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať o AS bis s ústnym pozmenujúcim návrhom. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz ideme ďalej na, na AS TER. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Prosím, pán predsedajúci, som mierne prekvapená, skupina ALDE nebola informovaná, vždy keď tu máte, vždy keď hovoríte bis, ter a quoter, ani raz sa nebolo v našom hlasovacom zozname. I think, uh, that has been, uh... Myslím, že toto je verzia, ktorá bola rozdistribuovaná o tretej. Ale a dôvod, prečo to bolo o tretej, bolo, že politické skupiny žiadali, či je možné pridať e, žerosť či rozdielne hlasovanie aj po termíne, ale neboli žiadne zmeny v ničom, len v názvoch. Čiže zmenili sa len písmenka. Nie sú žiadne zmeny v podstate týchto návrhov. Oni boli len premenované sekretariátom. Veľmi málo z nich. Ja sa veľmi ospravedlňujem, pán predseda, aj keby to bol jedno jediné hlasovanie, sme v parlamente. A ja si myslím, že každý poslanec tejto snemovne musí vedieť, o čom on alebo ona hlasujú. Nie je to len otázka mena. V našich hlasovacích zoznamoch my dokonca ani nemáme tie isté čísla a nesedia tie počty hlasovaní. Ako som už opakoval, my sme rozdistribuovali tento hlasovací zoznam všetkým politickým skupinám. Je to ten istý zoznam, ktorý majú všetky skupiny. Mali ste si ho čas vytlačiť, možno ste mali ešte predchádzajúci vytlačený, ale v každom prípade to bolo rozdistribuované o tretej s týmito zmenami, s týmito označeniami a môžem vás informovať, že dôvod, prečo to bolo adaptované, bolo práve to, že vaša skupina a ešte ďalšia skupina žiadali ďalšie rozdielne hlasovanie. Takže to bol ten dôvod. Takže v opačnom prípade by to bolo to isté, čo si máte na stole, ale aj my sme chceli zobrať do úvahy e, žiadosti o rozdielne hlasovania z vašej skupiny a z ďalších skupín. A politickí poradcovia to môžu poradiť, ale potvrdiť, že toto je text, ktorý bol rozdielný, e, zaslaný všetkým o tretej. Pán predseda v prvom rade. Ja verím ľuďom, ktorí pre mňa pracujú, všetkým. Dôvod, prečo tak meškáme a prečo to je taký chaos, je to, že sme tu mali kompromisné návrhy zatvorené v nedelu večer a na budúce bude skupina LD žiadať odloženie hlasovania. Dobre, to berieme na vedomie, vaše poznámky a, a budeme to zvažovať a budeme sa snažiť aj zlepšiť. Takže, kompromis AS TER. Kto je za? Proti? Pán predseda, môžete nám prosím aspoň dať, nájsť čas, aby sme si to našli, pretože my jednoducho to nemáme tu, alebo nevieme to nájsť a my nevieme, o čom hlasujeme. Pani Gulard má absolútnu pravdu. Je to kompromis AS TER, ktorý je k úvodnému ustanoveniu 14a. Nie je to v našom hlasovacom zozname. Jednoducho to tam nie je. Okay, I gave enough time. Those... Dobre, dám vám dodatočný čas. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Takže, ak to bude potrebné v budúcnosti, ich môžeme prečítať. Áno, tu je, zdá sa, chyba. Kompromisný návrh AS. Kvater k úvodnému ustanoveniu 14c nové. Môžem dať hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Áno. Áno. Čítam to, môžete si to skontrolovať. Kompromisný kompromisný návrh AS, druhá časť úvodného ustanovenia, dva, pozmeňovacie 247 až 258 z ETRE FC by malo podporovať rozličné eh, finančné nástroje vo vzťahu ku konkrétnym projektom a to umožní Európskemu fondu pre strategické investície adaptovať sa na konkrétne projekty. EFSE by nemalo byť náhradou za súkromné financovanie alebo za úlohu regionálnych a miestnych bank, ale tak, aby predchádzala zlyhaniu trhu a využívala lepšie využívanie verejných prostriedkov naprieč úniou. Toto je text, bol vám k daný k dispozícii dnes do tretej hodiny, takže pred, viac ako pred dvoma hodinami. Pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Neviem presne, čo sa stalo, ale neboli sme informovaní o e, týchto kompromisných návrhoch e, na poslednú chvíľu kedy sa tieto kompromisné návrhy vôbec vytvorili. A nemôžeme od nich takto hlasovať. E, e, potrebujeme. Chceme vedieť ten čas. Je to rovnaký text, e, ktorý vám bol zaslaný počas víkendu. Jediná zmena, ktorá sa vykonala, je tá, že sa rozdelili jednotlivé pozmeňovacie návrhy na tri časti, čiže ter a bis. Ďakujem veľmi pekne. Toto sú pozmeňovací návrhy, ktoré boli zaslané v nedelu. Nie sú to nové kompromisné návrhy. Toto sú návrhy, ktoré boli E, zaslané v nedelu. Nie sú v žiadnom prípade nové. Pán Bolman. A kolegyňa a kolegovia. Chcel by som zdôrazniť to, čo povedal už môj spolupravodajca a to, čo tu ho povedali aj predrečníci. Viem, aký je náročný tento e, postup služba parlamentu pracovala celý víkend, aby tento dokument mohla predložiť. A minulý týždeň, v pondelok, útorok, aj vo štvrtok e, sme naozaj e, vo veľmi veľkom rozsahu kontaktovali všetkých prítomných tieňových e, spravodajcov a to tak, aby sme vedeli zapracovať všetky vaše prípadné výhrady. A musíte pochopiť, že pri takom veľkom časovom e, tlaku, kde naši spolupracovníci naozaj pracovali e, po celé dni, nie len samozrejme len z jednotlivých politických frakcií, ale aj v rámci jednotlivých výborov, mohlo sa stať, že v posledných hodinách e, sa pridali, respektíve sa rozdelilo poradie v hlasovacom zozname iným spôsobom. E, to je úplne bežné. Toto nie sú nové prvky na hlasovacom zozname. Toto je jeho iné prerozdelenie. Takže e, dovolte, aby sme toto naozaj dotiahli do úspešného e, konca. A ďakujem vám za vaše porozumenie. Ďakujem, pani Riada chcel. My sme túto informáciu takisto e, nedostali. Takže je tu niekoľko skupín, e, ktoré jednoducho nedostali požadované informácie. E, samozrejme, chápeme, že tento proces by mal prebehnúť čo najrychlejšie, ale zase na druhej strane tu existuje určitý demokratický proces, ktorý by sme mali rešpektovať možno na budúce, keby ste nás informovali. Myslím si, že to by bol vhodný spôsob, ako postupovať. ja vám dám slovo aj naďalej, ale opakujem, že vám bol zaslaný e-mail presne s týmto hlasovacím zoznamom a môžem to prečítať e, všetkým ľuďom, e, ktorým, to bol, e, ktorým tento text bol zaslaný. A opakujem, jediná vec, ktorá sa zmenila na tomto hlasovacom zozname, je, že niektoré pozmeňovací návrhy boli rozdelené na viaceré časti a zmenilo sa ich pomenovanie. Žiadne iné zmeny Môžeme tu mať samozrejme diskusiu o zasadacom e, poriadku, ak pokiaľ to ale nie je tak, budeme pokračovať v hlasovaní. Pán Torvalds má slovo. E, tieto zmetky vznikajú z toho, že pán kolega e, Böllman povedal, že tieto pozmeňovacie návrhy sú zaradené na hlasovací zoznam. Avšak pokiaľ nebudeme mať správne názvy pozmeňovacích návrhov v hlasovacom zozname, bude pre nás veľmi zložité hlasovať správne. Aj keď našu kritiku nesmerujeme na, panu, na pána Bulmana alebo pána Fernandeza, pretože naozaj odviedli úžasnú uh, prácu, rovnako ako aj ich asistenti. Avšak uh, jednoducho nevidíme, o čom hlasujeme. Aj keď môžeme veriť pánovi Bulmanovi a Fernandezovi, že nič iné sa tam nez, ne, e, nezmenilo, a keď jednoducho nevieme, o čom e, hlasujeme, tak nevieme. Ja vám chcem iba zopakovať. Hovoríme o veľmi malom počte názvov ústnych pozmeňovacích návrhov, ktoré boli zmenené oni obsahovo neboli zmenené. A hovoríme takisto o hlasovacom zozname, ktorý ste už dostali. Dostala to každá politická skupina e, v riadnej formálnej forme. Takže mm, ja to e, vnímam e, iba ako politické výhrady, pretože pochádzajú iba z niektorých Eh, skupín a tie dostali presne rovnaký dokument ako my všetci. Je to samozrejme eh, a môže to byť predmetom eh, diskusia, ale teraz budeme pokračovať, ja spomalím a prejdeme na hlasovanie, budem vyhlasovať jednotlivé pozmeňovacie návrhy pomalšie, myslím si, že to bolo vyjasnené, ale budeme pokračovať hlasovaním. Áno. Ospravedlňujeme sa pán predseda. E, toto je e, zneúctenie tejto, tohto postupu, e, pretože tento e-mail bol zaslaný politickým skupinám v nedelu večer a niektorí si ani neprečítali a nemali možnosť prečítať, čo sa stalo. Čas, ktorý nám bol daný k dispozícii, bol príliš krátky na to, aby sme sa pripravili. A ako sme si to mali prečítať, keď táto vec bola zaslaná v nedelu večer? Vy ste schválili program dňa. Každý jedna, každá jedna e, frakcia. Mali ste možnosť vtedy zdvihnúť ruku a požiadať o odloženie hlasovania. Teraz to jednoducho nie je možné, aby sme E, počas hlasovania, keď sa to niekomu nepáči, ako to prebieha, e, e, hlasovanie odložiť. Takže je jasné, že ste mali dostatok času na to a neurobili ste tak. A teraz nemôžeme zastaviť hlasovanie počas hlasovania. I will mention in any case now. V každom prípade pozmeňovací návrhu je korešpondujúci e, so starým názvom, aby som vám dal dostatok času a dám vám dám dostatok času na to, aby ste si to skontrolovali. Ale častokrát sa to nebude stávať, pretože počet týchto zmien je veľmi malý, takže je to dostatočne jasný. V poriadku. Teraz budeme hlasovať. Teraz hlasujeme o kompromisnom návrhu AS Quinques k úvodnému ustanoveniu 14 D nové a to je pozmeňujúci návrh MPL 15. Kto je za? A hlasujeme. AS Quinques poz- e, k úvodnému ustanoveniu 14. Je to nové ústa- e, úvodné ustanovenie, ktoré je založené na, e, na pozmeňovacom návrhu MPL 15. Takže môžete si nájsť pozmeňovacie návrhy predložené výborom MPL a tam nájdete aj tento pozmeňovací návrh. Je to k úvodnému ustanoveniu 14D to je to, čo ste mali na zozname. Teraz ste to už identifikovali, čo to je, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Teraz sa kompromisný návrh AT. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh AU bis k úvodnému ustanoveniu je to kompromisný návrh AU k úvodnému ustanoveniu 16. 16. Úvodné ustanovenie 16. 1, 6. Kompromisný návrh AU. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz kompromisný návrh AU bis k úvodnému ustanoveniu 16a. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Áno, dám vám pozmeňujúci návrh, ktorý sa k tomu viaže. AU bis sa zaklada na pozmeňujúcom návrhu kult 6. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh AV k úvodnému ustanoveniu 17 Kompromisný návrh AB k úvodnému ustanoveniu 17. Je mi to ľúto, ale prišli ste sem, ja tomuto stretnutiu predsedám a mali by ste vedieť, o čom to je. Kompromisný návrh AB k úvodnému ustanoveniu 17 pokrýva pozmeňujúce návrhy 331, 332, 325, 329, IMCO 8, MPL 23 toto je k úvodnému ustanoveniu 17. Kto je za, kto je proti, kto je zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh A, 2TV k úvodnému ustanoveniu 18, ktorý pokryva pozmeňujúce na 339, 359, 354, 355 a ITRE 28. To sú tie informácie, ktoré ste mali pôvodne k dispozícii, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 3, 5, 9 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Budeme prvý najprv hlasovať o pozmeň, ústnom pozmeňovacom návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené tom prípade je ústny pozmeňovací návrh e, schválený spolu s pozmeňovacím návrhom. Môžeme prejsť teda na kompromisný návrh AX k úvodnému ústanovu 19 378, 376, 372, 3777 a je to MP 25. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené pozmeňujúci návrh 382. E, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh AY k úvodnému ustanoveniu 20. to je založené na pozmeňujúcom návrhu 383, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh AY bis úvodnému ustanoveniu 20a, ktorý je založený na návrhoch 380, 381 a ITRE 32. Kompromis návrh A Y bis, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh A, Y ter k úvodnému ustanoveniu 20b a pokrýva pozmeňovacie návrhy 385, 389, TRAN 11, AGRI 12 a MP 27. Čiže pozmeňujúci návrh Y TER, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Teraz prejdeme na kompromisný návrh Y kvarter k pozmeňujúcemu, eh, k úvodnému ustanoveniu 20C založenom na pozmeňovákoch 388 a MP26 a ktorý pokrýva aj pozmeňujúci návrh 737, čiže A, Y kvarter, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh AZ k úvodnému ustanoveniu 21, pozmeňujúce návrh 390, 397, 394, 396 a ITR 23. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz prejdeme na e, kompromisný návrh AZ bis k úvodnému ustanoveniu 21a pokrýva pozmeňovacie návrh REG 11, 397, 395, MP 28. AZ bis, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz kompromisný návrh BA, kto je za, kto je proti, BA k úvodnému ustanoveniu 22. Myslím si, že sme to urobili tak, aby sme zjednodušili hlasovanie. Kompromisný návrh BA k úvodnému ustanoveniu 22, 400, 410 a 406, kompromisný návrh BA, kto je za, je dôležité, je, že ste to identifikovali. Nemusíme objavovať, e, že vždy a za každým existoval nejaký predchádzajúci e, hlasovací zoznam, kde to bolo pod iným názvom. Musíte to identifikovať, e, aké čísla to pokrýva, aby ste vedeli, ako máte hlasovať pretože ste identifikovali, ktorý to je. Nemusíte ma presvedčať, aby som, aby, aby som zmenil. Mohla by som mohli by sme požiadať našeho kolegu, aby sa ujal e, toho, ako predsedáte. Ja si nemyslím, že odmietam vaše požiadavky. Ja čítam všetky pozmeňovacie návrhy. Ja iba hovorím to, čo povedal váš kolega, že identifikoval váš kolega pozmeňovací návrh. Pretože e, tento pozmeňovací návrh e, v inom hlasovacom zozname pod iným názvom. Čo je naozaj dôležité, je, aby každý poslanec vedel, o čom hlasuje. Takže môžeme hlasovať e, o pozmeňujúcom návrhu BA, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz prejdeme kompromisný návrh BB k úvodnému ustanoveniu 24 a pokrýva pozmeňujúce návrhy 420 a kont 8 pozmeňovací e, k úvodnému ustanoveniu 24 kompromisný návrh BB, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz prejdeme na kompromisný návrh BC k úvodnému ustanoveniu 25 a pokrýva pozmeňovacie návrhy 10, 422, 423, 424, 427, 428, 431, kont 9, ASCO 15, ITRE 36 a REGI 13. Uzvodné ustanovenie 25, kompromis návrh BC, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 432 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Teraz prejdeme na ITRE 38. Ospravedlňujem sa na kompromisný návrh BD. Takže BD k úvodnému ustanoveniu 26 pokrýva e, pozmeňujúci návrh 436, 438, 440, 442, 444, 449, kont 10, kult 8, MTO 13. Je to kompromisný návrh BD k úvodnému ustanoveniu 26. E, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. A teraz na ITRE 38 hlasujeme po častiach. Budeme hlasovať v dvoch častiach. Prvá časť e, ITRE 38. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť ITRE 38. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Now we go of... Teraz prejdeme ku kompromisu BE o odôvodnení 27. Sú tam pozmenujúce návrhy 452, 453, 455, TRAN 14 a ITRE 39. Je to odôvodnenie 27, kompromis BE. Kto je za? Kto je proti? Chcete, aby som to prečítal? Ide o úvodné ustanovenie 27 to nie ste vy, pokiaľ viem. Nie je to vôbec nič nové. Teraz sa to volá BE, odôvodnenie 27 je v zozname kompromisov, nič iné tam totiž tomu není, len toto. Dobre, ďakujem. Takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu BF. E úvodné ustanovenie 28 vychádza z pozmenujúceho návrhu 12 BF k 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis BG. Bude tam e, hlasovanie po častiach. Je to úvodné ustanovenie 29. Patria tam pozmeňujúce návrhy 30, 470, 471, 70, 473, 475, 479, 80, 481, ITRE 40, TRAN 15. Je to BG úvodné ustanovenie 29. Teraz budeme hlasovať o prvej časti to je bez slov without particular recourse to the flexibility instrumenta. Proti zdržali sa prijaté. Druhá časť toho istého kompromisu za. Proti zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu BH, úvodné ustanovenie 30. Patria tam 491, 492 a KON 12. Takže BH, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis BI, odôvodnenie 31, patria sem 493, 495, 496, 497, 499, 32 a KONT 13. Takže odvodnenie 31, kompromis BI za, proti, zdržali sa, prijaté. BJ, odôvodnenie 32, 32, patrí sem pozmenujúci 503, kont 14, ITR 41, regi 17, kont 14, to je za, kto je proti, zdržal sa prijaté. Kompromis BK, odôvodnenie 33, patria sem 14, 506, NV 23 a KON 15. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz kompromis BL k odôvodneniu 34. Patria sem 517, kont 16 a trans 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis BM, odvodnenie 35 Vychádzame z 5, 2, 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. A teraz budeme hlasovať o tomto. Musíme e, hlasovať o citáciách. Takže je to tá časť citation, pozmeňujúci návrh 81. Áno? Pardon, je to o titule, o názve. Ale teraz predtým, pre titles máme citations. Môžeme, keď chcete, e, urobiť hlasovanie v bloku. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o 77. To je Titles. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o 78. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 79 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ďakujem a teraz môžeme hlasovať o texte v pozmenenom znení. Budeme hlasovať menovite a preto otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 66 za, 13 proti, 9 sa zdržali. Teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení, tiež menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 69 za, 13 proti, 6 sa zdržali. A teraz budeme hlasovať o rozhodnutí začať rokovania s radou podľa pravidla 73. Kto je za? Nemusíme hlasovať menovite, že? Prepačte, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 71 za, 6 proti, 11 sa zdržali. Takže máme absolútnu väčšinu a môžeme začať trialog. Gratulujem. Ďak, gratulujem spravodajcom a odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, Roberto. kolego, kolegyne, kolegovia. Myslím si, že by sme si mali pripomenúť, čo sa nám podarilo dosiahnuť, pretože komisia zverejnila svoj návrh pozmeniť na riadenie 13. januára. A teraz sme hlasovali o celom texte a môžeme začať rokovania s radou. A chcem zablahožerať našim spravodajcom Bulmanovi a Fernandesovi, všetkým tieňovým, ako aj tým, ktorí sa zúčastnili práce na návrhu tohto textu. Mali sme 3000 pozmenujúcich návrhov. Myslím, že každý vedel, aká je to veľká výzva, ale podarilo sa nám to dotiahnuť do konca a som veľmi šťastný, že panovala atmosféra vzájomnej dôvery medzi našimi výbormi. Išlo o prácu, v ktorej bolo 13 rôznych výborov a dva spojené výbory, ktoré mali vedúcu úlohu. na budget 2 a podľa 54, 9 výborov podľa pravidla 53. Takže skutočne sme mali veľké úsilie na našej strane. Dotiali sme to výborne do konca Chcem sa všetkým poďakovať aj sekretariátu a, ich, a jeho pracovníkom. Keby sme im na e, prejav ďaký za tlieskali, prosím. Pracovali 24 hodín, 7 dní do týždňa. Pracovali dokonca aj v sobotu a nedelu. A myslím, že to bolo pre každého veľmi náročné Veľmi ťažko sa sledovali detaily každého riadku, o ktorom sme hlasovali, ale jednoducho musíme veriť spravodajcom. Ani pre predsedu to nebola ľahká práca. E, zvládli sme to za hodinu, za hodinu sme dotiahli dokonca našu úlohu. To je úžasné. A 24. júna budeme mať prvé rokovania s radou a každý bude musieť e, z delegácií e, sa zapojiť a pracovať. A ja dúfam, že všetkým zúčastneným sa podarí e, konštruktívne spolupracovať. Nechceme, aby tento záročný fond bol len fondom, ktorý by e, CICAL z ostatných fondov alebo z Horizontu 2020 alebo z Connecting Europe. Neviem, pán Bulman, chcete sa ešte vyjadriť? Áno, chcem sa pridať k slovám vďaky. Milé kolegyne, kolegovia, chcem sa poď, pripojiť k slovám vďaky a začnem so spolu s pravodajcom Jose Manuelom Fernandesom. Pochádzame z rôznych výborov, obidvaja sme mali úlohy, ktoré nám dali naši kolegovia z výborov, ale okrem toho sme museli spracovať postoje mnohých zúčastnených výborov. Chcem sa mu poďakovať za spoluprácu, za štýl, za dôveru. Ďakujem aj tieňovým spravodajkyniam a spravodajcom, nielen slavného výboru, ale aj z výborov, ktoré prišli s podpornými stanoviskami Všetci odviedli vynikajúcu prácu, ktorá presahovala hranice politických eh, rodín a výborov. Ďakujem aj mnohým spolupracovníkom, eh, ktorí pracovali 24 hodín denne. Ďakujem tlmočníkom, predkladateľom, ktorí pracovali s týmto textom, odviedli vynikajúcu prácu. A chcem povedať, že oba sekretariáty, ktoré sú tu vpredu zastúpené, sa si navzájom pomáhali, pracovali s vyhrnutými rukavmi a chcem sa poďakovať aj obom predsedom, obom predsedom, ktorí nás e, spolahlivo previedli cez dnešné náročné rokovanie. Máme silný mandát, zjednotený parlament a to nám určite pomôže doplávať bezpečne a úspešne do prístavu. Nech sa páči, pán Fernández. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len podporiť slova vďaky, ktoré tu, tiež, ktoré tu už zazneli. A súhlasím so všetkým, čo sa povedalo. A e, blahoželám, aj spravod- blahoželám aj môjmu kolegovi spravodajcovi, Vážim si spôsob, akým pristupoval k práce. Ďakujem všetkým tieňovým za prístup k práci. Som presvedčený, že táto správa nám pomôže odzrkadliť všetky pocity a názory, ktoré sú tu v parlamente. Ja viem, že veľká väčšina európskych poslancov sa nájde v tejto správe. Bola to náročná úloha, bolo to ťažké vykúť koncenzus a konzistentnosť, ale podarilo sa nám to, ako potvrdzuje veľká väčšina hlasov za. A to nám umožňuje sil, za, silný začiatok vzájomných rokovaní. Je to taktiež dôkaz toho, že parlament chce Junckerov plán a chce aj jeho časovú líniu. Opakujem ešte raz slova vďaky Ďakujem všetkým, ktorí boli zapojení do procesu. Ďakujem vám za vašu tvrdú prácu, za dokonca náročnú prácu, namáhavú prácu, ale len tak sme mohli dosiahnuť tento výsledok. Chcem povedať, že v súlade s ustanoveniami článku 73 budeme tam mať spravodajcu, predsedu, tieňových spravodajcov z vedúcich výborov a potom v súlade s rozhodnutím predseda. Budú tam navrhovatelia stanovisk z výborov podľa pravidla 54. To bude zloženie delegácie, budget recan. A to bude vyjednávací tým, pokiaľ ide o článok 5, 2, 8 a až E, až 18 a 19 návrhu komisie. Potom stano- výbory so stanoviskami podľa článku 5. 3 to bude 5 plus 3 a výbor KON bude tiež súčasťou rokovaní, pokiaľ ide o článok 5.2 a E 4 a 14. Ďakujem veľmi pekne a môžem vyhlásiť naše dnešné rokovanie za ukončené. Can you, can can you leave me the, the so I yes.